roku, veď to spôsobilo obrovské emisie CO2. Tam sú lety do Mozambiku. E, čo sa to deje? Pretože e, veď EU e, veď EU je donorom v mnohých projektoch a často sú neinšpek... Skrátka tam neprejde inšpekcia nie všetky transakcie prejdú auditom, tam nie sú začlenené do tej chybovosti. Čiže eh, tá myšlienka je jednoduchá. Keď nemôžete niečo auditovať, tak nemôžete vynakladať peniaze. A to je spôsob, ako zlepšíte váš rozpočet. Ďakujem pekne. Na minútu 30 má teraz slovo pán kolega Deutsch.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 kontroluje, či e, výdavky boli e, vynaložené korektným spôsobom a každý rok vypracováva výročnú e, správu Európskeho dvora auditorov a tým sa začína vlastne aj konanie o udelení absolutória. Ja sa na tomto prostupe zúčastňujem už po 12. krát. Každý rok som mal v zodpovednosti aj jednu správu a zo svojich skúseností musím povedať, že dvor auditorov odvádza skutočne veľký veľkú a dobrú prácu a s výborom pre kontrolu rozpočtu je spolupráca tiež e, vynikajúca e, pravidelnosť a oprávnenosť vynaložených prostriedkov bola preskúmaná. A po krát sme dostali e, výrok auditorov bez výhrad. Miera chybovosti predstavovala 2,6 v roku 2018 Eh, takže aj eh, mm, nároky, pokiaľ ide o štrukturálne eh, fondy, boli zvýšené a sú vyššie. Pani predsednička, chcem sa ospravedlniť, že sa trošku odkláňam od nášho programu, ale ako vedúci maďarskej delegácie sa musím tiež vyjadriť a síce k výročiu Maďarskej revolúcie. Je to e, deň, e, ktorý oslavujeme, oslavujeme e, slobodu Maďarov a chceme sa skloniť skloniť pred hrdinskými činmi našich spoluobčanov. Keď to chcete povedať, hovorí pani predsednička, povedzte to v vašom rečníckom čase. Pani kolegyňa, Wolters. V ostatných mesiacoch sme toho toľko počuli o jednej určitej krajine a určitej otázke, že mm, človek môže takmer zabudnúť, že ešte je tu 27 ďalších členských štátov EÚ, ktoré profitujú a prispievajú do e, rozpočtu. Chceme sociálnejšiu a zelenšiu Európu a musíme sa venovať určitým základným bodom a tieto jasne vychádzajú zo správy Európskeho dvora auditorov. Tie e, obrovské e, nevyčerpané prostriedky, tie mnohé miliardy, ktoré neboli čerpané, e, to je problém, pretože máme veľa krajín, ktoré by tieto prostriedky mohli veľmi dobre potrebovať a, a využiť a preto musíme rozpočet urobiť intuitívnejším a, a koncipovať ho tak, aby sa dal lepšie využívať. V nadchádzajúcich 7 rokoch sa skúsme vynasnažiť o to, aby tie peniaze sa lepšie dali a ľahšie čerpať a aby k nim ľudia mali e, lepší prístup. Pán Píper, ďakujem pekne britským e, kolegom. E, touto polemikou sa vám podarí rozbiť Spojené kráľovstvo. Ďakujem dvoru auditorov a komisii za prácu a za kontrolu rozpočtu. Áno, 2,6% ten údaj znie dobre, veľa sa toho zlepšilo, ale tá oblasť rozpočtu, kde Európa ukazuje svoju tvár v regiónoch a síce štruktúrálna politika, tá sa masívne e, zhoršila. 5%, po 3% v minulom roku je veľmi zlý signál pre e,

daňových poplatníkov. A musím si položiť otázku, či komisia, dvor auditorov um, dostatočne sleduje našu požiadavku po transparentnosti. Už celé roky požadujeme, aby boli zverejnené a pomenované krajiny, eh, kde to nefunguje. Už dlhé roky požadujeme správy eh, dvora auditorov, kde by deficity týchto čiernych eh, ovcí boli hm, vyslovne pomenované. Áno, naming a shaming. Áno, aj my máme zodpovednosť, keď pripustíme, že finančné prostriedky sú čerpané príliš neskôr. N plus toľko a toľko vedie k eh, problémom, eh, k potom unáhleným často akciám. No komisia a súdny eh, dvor nechcú prebriať zodpovednosť a sami zasahovať, ale sa skrývajú za heslom interpretovateľných štatistík a my všetci sa skrývame pod zdieľaným manažmentom a nechceme sami prevziať zodpovednosť. A pritom by sme mohli spoločne prevziať zodpovednosť budúcnosť Ehm, nedávajme si e, za vinu, keď treba prevziať zodpovednosť a keď chceme transparentnosť. V nadchádzajúcich rokoch sa nám to dúfam podarí. Ďakujem pekne. Nasleduje pani kolegyňa Grapiny na jednu minútu. Ďakujem pekne pani predsednička a pán predseda dvora auditorov. E, rada by som začala tým, že e, túto správu, ktorú ste nám predstavili, veľmi pochválim, pretože sú tam naozaj veľmi dôležité e, veci. E, áno, naozaj ste veľa spolu s vašim tímom e, dosiahli v členských štátoch, v inštitúciách, v e, tretích štátoch. A teraz e, tu e, máme prakticky evolúciu týchto operáv. Chcem povedať, že vy, dvor auditorov, musíte sa zamerať aj na stratégiu, ktorá sa bude snažiť aj o preventívne opatrenia. Samozrejme, dá sa určitým spôsobom odôvodniť, keď sa uskutočňa, keď dôjde teda ku chybám, ale mali by sme sa najprv prv sústrediť na to, eh, chybám predchádzať. A e, e, tiež chcem povedať, že e, tieto správy už sú teraz oveľa explicitnejšie, čo je chválihodné a chcem vám k tomu zagratulovať, aj pokiaľ ide o publikované správy. Ďakujem pekne a na záver na minútu 30 má slovo pán kolega Lega. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, že je veľmi potešujúce, že miera chybovosti e, je nižšia, ale to nepostačuje. V niektorých e, oblastiach rozpočtu nevidíme ešte zatiaľ svetlo na konci tunela. A je to tak v tých eh, prípadoch, kde eh, prostriedky ubudli, napríklad kohezná politika, ehm, finančné prostriedky ehm, je potrebné vynakladať aj v iných oblastiach. Eh, v 18. boli len, bol len 50 vyplatených a 3 miliardy z koheznej politiky putovali do vecí, ktoré vlastne mm, oprávnené neboli. Takže musíme inak e, e, sa na to pozerať a riešiť pravidla. Je to celé príliš byrokratické, nemôžem akceptovať, prečo e, aparát EÚ sa nepridržiava vlastných pravidel. Výročná správa ukazuje, že rôzne inštitúcie EÚ aj v rámci procesov výberových konaní a náborov robia veľké chyby a takéto niečo je neakceptovateľné. Treba to zjednodušiť, musí to byť jednoznačné, transparentné, pretože e, sa veľa finančných prostriedkov využíva zlým spôsobom. Nemôžeme predsa podporovať e, bohaté regióny alebo začínať projekty, ktoré vôbec nie sú nárokovateľné e, naši občania si zaslúžia niečo lepšie, zaslúžia si, aby sme ich financie optimálne nasadzovali. Ďakujem a teraz catch the aj. Máme dve prihlášky o slovo. Začneme pánom Polčákom na jednu minútu. Ďakujem pani predsednička za udelenie slova. Chcem sa poďakovať za predloženú správu. Myslím si, že podáva verný obraz skutočnosti a sú to užitočné informácie pre našu prácu. Čo sa ťahne našou debatou je otázka chybovosti. To je spojená nádoba so zjednodušovaním. Chybovosť niekedy klesá, sa niekedy stúpa. Keď som videl eh, u jedného poľnospodára požiadavky, ktoré má administratíva v oblasti readingu, to je veľká kopa dokumentov, ktorú jednoduchý poľnospodár musí vedieť vyplniť. Čiže naozaj by sme sa mali zamerať na zjednodušenie. rastu nepreplatené platby, ale tiež chybovosť v regionálnych fondoch. To určite nie je dobrá správa. Na čo by sa mal jednoznačne zamerať dvor auditorov je audit výkonnosti jednotlivých politík a využitie peňazí. E, to nám chýba, čiže na tieto audity by sme sa mali viac sústrediť, určite nás posunú ďalej. Ďakujem pekne a e, na záver kolega Čukutáru. Ďakujem pekne, pani predsednička nám sa e, páči čo e, nám tu predstavil dvor auditorov. Je jasné, že ešte čo to sa dá vylepšiť a e, samozrejme dokonca ani božské zákony nie sú úplne perfektné. Ale možno by sme sa naozaj viac mohli sústrediť na prevenciu. Nemusíme hľadať e, vynikov alebo zlodejov. Možno jednoducho došlo ku chybám poľnohospodárstve napríklad by sme veci mohli zjednodušiť a možno by sme mali aj e, vypracovať také normy a štandardy, aby takéto chyby sa viac neopakovali. Takže možno by sme veci e, mohli v EU takýmto spôsobom zlepšiť. Ďakujem pekne a tým pádom teraz dám slovo pánovi komisárovi Oettingerovi. Pani predsednička, vážené dámy, vážení e, páni poslanci. Zjednodušenie, áno, to je pravda. Musíme urobiť všetko preto, aby pre e, určitý program podpory, rozpočtový program, tie cesty, ako sa e, vyžiadajú prostriedky, ako sa zdokumentuje projekt, ako sa zúčtuje, boli e, podľa možnosti najjednoduchšie, pretože tie náklady, to sú náklady v rámci Európskej správy členských štátov, E, to sú náklady občanov, vysokých škôl, podnikov, mimovládnych organizácií. Jasné je, že na druhej strane niektoré požiadavky na e, formuláre sú veľmi byrokratické a tým pádom e, vlastne, keby boli jednoduchšie, by sme sa mohli vyhnať koru- vyhnúť korupcii a mnohým chybám. Ehm, moja druhá prozba. Môžeme e, preukázať, že v ostatných rokoch, desaťročiach, najmä v rade, ale aj v parlamente, tá komplexita e, pribudla ešte viac e, predpisov na ešte viac dokumentov teraz máme vlastne post 2020 tú šancu, aby sme e, sa postarali o zjednodušenie, tak ako požadovali mnohí e, rečníci a aby tá rada trochu ustúpila od svojich požiadaviek, pokiaľ ide o e, takéto nadmerné byrokratické požiadavky. V, počas svojho pôsobenia v rámci exekutívy a kontroly rozpočtov som na regionálnej, národnej úrovni toho zažil všeličo a môžem vám povedať, že kvalita dokumentácie a e, e, zúčtovania, e, vyhybanie sa chybám, a mm, vyžiadanie si neopodstatnenie vynaložených peňazí je na úrovni EU minimálne taká dobrá, než v krajine, odkiaľ prichádzam a kde som sa pohyboval v týchto pozíciách, v funkciách v Mestskej e, rade, v regionálnej a tak ďalej. Čiže mm, áno, mm, robiť chyby je jednoducho ľudské, ale e, treba zabezpečiť, aby sa chyba nestala dvakrát taká Krajsta, aby sa chyby e, odhalili a napravili a aby e, sme sa e, učili z vzájomných skúseností, aby chyby, ktoré sa niekde urobili, sa už inde neopakovali musíme tiež e, sa snažiť, aby miera chybovosti, a síce ide o tých 2,6, e, pred rokom 2,4 zostala na takejto nízkej e, úrovni, dokonca aby sme sa dostali na úroveň ešte nižšiu, ale navýšenie o 0,2 to je skôr faktor náhodný, to nie je um, niečo No to nie je trend, ktorý sa teraz začína. Vidím e, teda, že sme tu mali celý rad, e, e, celý rad rečníkov, ale tí rečníci už nejako zosali, odišli a už som to zažil veľa, ale v žiadnom inom parlamente som nezažil, že by niekto kritizoval komisiu alebo tu dvor auditorov, teda dali otázky, ale kam zmizli? Sú už na pivku, na kávičke, možno sú v pracovni, ale ale možno e, to káže kolegialita a základná slušnosť, že v demokratickej rozprave to, čo chcete si vypočuť, si vypočujete aj v tom istom sále, v ktorej, tej istej sále, v ktorej ste otázku položili. Nehovorím to na adresu pravice tu v právo, hovorím to aj na adresu kolegu Lega. No nechápem, teraz položil otázku a zrazu tu nie je. Takže aj tá problematika v úplnej transparentnosti a tiež poskytnutia údajov tam, kde sú nejaké problémy a kde vidíte ťažiska orgán. Už chcem povedať, že pokiaľ ide o našu transparentnosť, plne e, splňame všetky e, kritéria, ktoré ste vy e, stanovili. Nič viac, nič menej. Či to chceme a či to tak aj žije v tom rozpočtovom poriadku, to sa dá skúmať. Pri chybách to nie je také transparentné, to je niečo iné. Chyby je niečo, to sú niečo Chyby sú niečo iné ako podvody. Musíme rozlišovať chyby a potom trestnoprávne relevantné veci. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo predseda Európskeho dvoru auditorov, pán, e, pán Léne. Nech sa páči. E, dámy a páni poslanci, poslankyne, pani predsedajúca, pán komisár, ďakujem pani Holmajer, novej predsedničke E, výboru pre kontrolu rozpočtu. My sa tešíme na spoluprácu s vami v novom volebnom období. A vy ste spomenuli jeden veľmi zásadný bod, ktorý potom aj iní opakovali. Čím zložitejšie sú pravidla, tým e, väčšia pravdepodobnosť, že sa budú robiť chyby. E, tým pár vetami ste vystihli podstatu celého problému. Ja som 22 rokov sedel na tej druhej strane, takže musím povedať, že to je aj vina zákonodarcu. E, tendenciou zákonodarcu je príjmať stále podrobnejšie pravidlá, pretože nedôveruje administratíve a preto sa snaží do zákona dávať čo najviac podrobností a riešiť jednotlivé prípady už v zákone. A dôsledkom je, že na konci tie pravidlá sú tak zložité, že dochádza k chybám Eh, no a možno ja si to uvedomujem preto, lebo som bol aj na strane tej legislatívy a je dobre poznať aj administratívu. Možno by sme mali viac dôverovať ľuďom, ktorí sedia v administratíve, či už európskej alebo národnej. Mali by sme sa snažiť o jasné pravidlá, ktoré možno sú interpretovateľné potom, ale napriek tomu musíme teda dôverovať, že sa budú dobre zavádzať. Mali by sme teda sa snažiť tieto základy zlepšiť a potom sa zniží aj chybovosť. Pani Penková, ďakujem za e, vysvetlenie. Vy ste hovorili o pilotnej iniciatíve e, pri prechode na atestovaný audit. E, odkedy tak robíme, tak robíme audit aj vnútorných kontrolných mechanizmov komisia členských štátov a tým dostávame prehľad o tom, ako fungujú tieto mechanizmy, aké sú deficity a aké sú nedostatky a môžeme potom viesť dialog aj s týmito orgánmi a navrhovať, ako by sa dali veci zlepšiť a ako by sa mali mohli vytvoriť, e, vygenerovať tie údaje, ktoré potrebujeme pri našich auditoch. auditoch. A myslím si, že náš nový prístup už vykazuje úspechy. Potom ste hovorili o tom, že každý rok e, spomíname v našich správach rovnaké problémy. Áno, máte pravdu, pretože téma komplikovaných byrokratických pravidel nie je nová. A potom k tomu, čo povedala pani Grapiny a ďalší, e, tá, e, to, že by sme sa nemali sústrediť iba na compliance, iba na súlad so zákonom pri plnení rozpočtu, ale aj na tú otázku výkonu rozpočtu, hospodárnosti a tak ďalej. Náš dvor v minulých rokoch počet svojich správ, e, ktoré sa zaoberajú výkonnosťou, zdvojnásobil, viac ako zdvojnásobil. My sme teda presunuli ťažisko našej činnosti týmto smerom a chceme tak robiť aj naďalej, lebo sa domnievame, že vy ako občania a ako zainteresovaní máte väčší záujem na tom, či ten most, alebo ten terminál, alebo ten prístav bol postavený a či naozaj e, bol postavený z európskych peňazí efektívne a či efektívne funguje, to je zaujímavejšia otázka ako to, či pri verejnom obstarávaní došlo k nejakej technickej chybe a bolo, bola zákazka zadaná nesprávnemu dodávateľovi. Dobre, to je tiež dôležité, ale takisto aj výsledok projektu je a, a ako sa používa výsledok projektu, to je dôležitá otázka taktiež. Pani Voltaš a ďalšie hovorili o otázke udržateľnosti. Keď schválime našu naš, novú stratégiu pre obdobie po roku 2021, tak budete vidieť, že sa budeme e, venovať intenzívne aj um, cieľom održateľného rozvoja OSN. Tie budú súčasťou našej práce, našej stratégie a o tom budeme hovoriť e, ešte viac aj potom aj v parlamente. Ďakujem pán Gustiu za milé slova. My neváhame sa zahryznúť do problémov, nebojte sa. Budeme sa vedieť popasovať s problémami, kde veci zlyhali, pretože ak kritizujeme, tak chceme, aby sa veci zlepšili. A o to sa desiatky rokov už dvor auditorov snaží a budeme to robiť naďalej. Pán Čarnecký, pán Montejo, pán Hiver, um, ehm, vysvetlím vám ešte raz, e, čo ste spomínali. My uh, vedieme štatistickú metódu. Zmluva nás zavezuje k tomu, aby sme vydali vyhlásenie o dôveryhodnosti o plnení celého rozpočtu. Nikto nie je schopný milióny transakcií Európskej únie v najrôznejších sektoroch detailne jednotlivo skontrolovať. Preto robíme podľa medzinárodných štandardov to, čo je zvykom, to, čo robia iné inštitúcie e, v iných štátoch a medzinárodných organizáciách. Berieme si štatistickú vzorku určitých postupov, e, štatisticky relevantnú vzorku, volíme ju náhodne a kontrolujeme potom tie postupy a na základe výsledkov na základe chyb, ktoré tam nájdeme, vypočítame odhadovanú chybovosť. Je to jednoduchý systém, máme populáciu asi tisíc, my sme mali 750 v konkrétnom prípade transakcií, ktoré sme skúmali a s 95-percentnou pravdepodobnosťou môžeme povedať, že pod určitou krivkou v prostriedku je skutočná E, chybovosť plus minus 0,8 To sú medzinárodné normy, podľa ktorých sa riadíme. Mohli by sme robiť aj presnejšie, samozrejme. Mohli by sme ísť viac do detailu, do podaspektov celého rozpočtu, ale keby sme to robili, potrebovali by sme oveľa viac zdrojov. V súčasnosti polovicu našich zdrojov využívame na kontrolu týchto transakcií v rámci výročnej správy. A keby sme chceli ísť viac do podrobností, aj to je štatistická matematika, potrebovali by sme krát viac zdrojov, keby sme chceli mať dvakrát väčšiu presnosť. E, teraz dvora auditorov má tisíc zamestnancov. Keby ste nám dali 4 tisíc zamestnancov, vy ako rozpočtový orgán, tak by sme mohli urobiť dvakrát toľko práce a boli by sme dvakrát presnejší. Čiže e, keď nám dáte také zdroje, ako nám dávate, tak e, sú naše možnosti obmedzené. A ak chceme racionálne využiť naše zdroje, musíme zhodnotiť aj riziko. E, musíme teda e, konkrétne robiť výpovede tam alebo skúmať tie oblasti, kde sú rizika vyššie. A také oblasti ako administratíva, kde celé desiatky rokov máme nízku chybovosť, tam je nižšie riziko samozrejme, čiže tam kontrolujeme menej. My sa teda snažíme naše zdroje využívať hospodárne aby aj výsledok, ktorý dostanete vy, bol optimálny. A tým odpovedám aj na otázku pani Garcia. Vy ste sa pýtali na štatistickú metódu. Pán Boaje hovoril o téme využívania prostriedkov a o množstve. E, v rôznych návrhoch VFR máme stanoviska dvora auditorov, ktoré si môžete prečítať a Um, môžete si prečítať naše stanoviska k viacročnému finančnému rámcu. Pán Novakov hovoril o výkonnosti rozpočtu. Ako som už povedal, presunuli sme ťažisko našej práce. Pán Jušica hovoril o ehm, tom, čo zverejnila OECD. My sa domnievame, že dnes Európska únia má vysoké štandardy pri plnení rozpočtu a pri správe rozpočtu. Naozaj naša práca má vysoké štandardy. Samozrejme, môžeme ešte veľa zlepšiť, Ehm, to, o tom nie je pochyba, to hovoríme aj v našej správe, ale keď to porovnáme medzinárodne, keď e, napríklad porovnáme toto s číslami USA, z Government Accountability Office, tak Európska únia má veľmi dobré výsledky, musíme povedať. Musíme si uvedomiť aj, aké je naše východisko v roku 99 odstúpila komisia Žaka Santera a vtedy dvor auditora takisto robieval výročné správy a tam sme vydávali negatívne stanoviska k plneniu rozpočtu. V 90. rokoch sme dáta nezverejňovali k jednotlivým sektorom rozpočtu a e, boli tam niekedy aj dvojmiestne percentuálne čísla. A teraz e, máme oveľa väčšiu efektívnosť. Keď to porovnáme s dnešnou situáciou, urobili sme naozaj obrovské pokroky. A to aj vďaka parlamentu musíme zdôrazniť. Európsky parlament po roku 1999 pristúpil k um, zásadným zmenám vo finančnom nariadení a takisto výbor pre kontrolu rozpočtu neustále vyvíja tlak a kontroluje veci, takže veci sa zmenili. No a ešte jedna pripomienka. Pán Píp, pán Bíper, Bíper e, samozrejme, mohli by sme poskytovať teoretické údaje o štátoch, ale na to by som zasa potreboval iné zdroje. 700 až 800 transakcií mám e, v rámci výročnej správy, takže na niektoré štáty kontrolujem iba 16 transakcií a to je štatistiky štatisticky nerelevantné. To je prieskum verejnej mienky. Ak sa spýtate tisíc ľudí, dostanete e, nejaký realistický výsledok, pokiaľ ide o predvolebné preferencie napríklad. Ale keď sa spýtate 16 ľudí, tak ten výsledok nemá cenu. No a e, my sme zareagovali na želanie parlamentu tak, že každých 7 rokov, prvýkrát po roku 2014, e, všetky dáta, ktoré sme predchádzajúcich rokoch e, získali, tak e, sme zverejnili, ale s tou poznámkou, že sú štatisticky nerelevantné e, vzhľadom na situáciu v členských štátoch. V takomto stave sa teraz nachádzame a tento stav sa tak skoro nezmení. Hovorím to isté, čo som povedal pred dvoma týždňami na ECOFINE, lebo rada si vždy žela viac tu, viac tam, detaľnejšie údaje, ku každému sektoru. Ja vždy opakujem a vysvetľujem, že my nemáme na to zdroje. Môžete to od nás žiadať, ale s týmito zdrojmi to nie sme schopní splniť. Ale e, je tu samozrejme opäť otázka, má to hospodársky e, zmysel? E, viackrát tie isté zdroje vynakladať v rôznych sektoroch rozpočtu. Toto musí rozhodnúť ale zákonodarca. O tom rozhodujete vy a nie my.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 otázky e, k ústnemu zodpovedaniu e, pátracia a záchranná akcia v Stredozemnom mori. Chcem vám ešte povedať, že teda pre touto rozpravou chcem e, vás upozorniť, že môžete používať modré karty, ale musíte sa registrovať ako do, dosiaľ, ako ste to robili doteraz, ale môžete využiť aj nový systém elektronickej registrácie. Ak sa chcete registrovať na CatchDI, môžete to urobiť už teraz a nemusíte čakať na koniec rozpravy. Teraz dám slovo autorovi ústnej otázky pánovi e, Aguilarovi, Juan Carlos e, Aguilar. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, som veľmi rada, že e, môžem hovoriť o tejto citlivej téme. Ide o záchranu a e, záchranu e, ľudských životov v stredozemnom mori. Pretože tak často sme diskutovali tu na tejto plenárke v Štrásburgu. Niektoré pripomienky v angličtine boli rozdané a... Preberalo sa to na výbore Líbe, na a prejdem teda do španielčiny, aby som sa k tomu ešte záverečne vyjadril. To, že to prezentujeme, je len pripomenutie histórie, pokiaľ ide o uznesenia tohto parlamentu. Mnoho z nich vždy, keď došlo k nejakej tragédii v Stredomorí, tisíc mŕtvych, tisíc ľudských životov, iba tohto roku sme stratili v Stredozemnom mori a e, pravidelne e, za nimi smutíme a oplakávame tie tragédie, ale nestačí to len oplakávať. E, treba niečo zmeniť, treba vyzvať komisiu a radu, aby konečne začali konať. A to je cieľom tohto uznesenia, ktoré sa maximálne snaží obsiahnuť všetky prvky v toho racionále jednotlivých politických skupín, ktoré sú ochotné šíriť ten odkaz voči európskym občanom, že nám naozaj záleží na tom, aby sa skončila táto tragédia, aby sa skončili tieto straty na životoch. Toľko životov e, vyhasne, pretože nemajú legálnu cestu do Európy a e, utekajú pred najneznesiteľnejšími porušeniami ľudských práv na druhej strane, strane Stredozemného mora, utekajú z Libie. Takže e, vyjadrujeme sa tu nielen e, o tom, že je potrebné posilniť legálne cesty, humanitárne koridory, ale takisto treba Libiu pomenovať. Nie je to bezpečné miesto, nie je to bezpečný prístav a musíme posilniť našu kapacitu reagovať na eh, situáciu, teda Frontex v spolupráci s niektorými členskými štátmi a spolupráci s libyskými pobrežnými hliadkami, ale vieme, že ľudia, ktorých utekajú a chcú utiesť z Líbie, podliehajú libyským orgánom a páchajú vlastne e, trestný čin proti libyskému právnemu poriadku, ak sa nelegálne snažia utiecť z Líbie, ale nemajú na to legálnu šancu. Takže prakticky to znamená, že tí, ktorí e, sú navrátení do Líbie, e, sa stávajú obeťami najneludskejších porušení ľudských práv a nemali by sme sa, e, tomu, nemali by sme sa od toho odvracať. Dôležitý právny bod bol prítomný pravidelne v našich diskusiách a to je po treba zastaviť kriminalizáciu mimovládnych organizácií, snaha o záchrany životov v Stredozemnom mori, e, spolupráca. Samozrejme, že e, rešpektujeme úsilie vynaložené verejnými orgánmi. E, Taliansko, Španielsko masívne investovali verejné zdroje na podobne ako ďalšie krajiny, Grécko, Malta, vynakladajú vlastné prostriedky na záchranu životov v stredozemnom mori. Ale musí sa to diať v európskom rámci, čo má zmysel na európskej úrovni aby to bolo konsistentné s európskou legislatívou. A keď hovorím o európskej legislatíve, myslím aj medzinárodné humanitárne právo, o ktoré tu ide, pretože medzinárodné humanitárne princípy sú súčasťou európskeho práva v zmysle e, Lisabonskej zmluvy, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2009. Pred desiatimi rokmi spolu s Chartou základných práv, ktorá v článku 18 e, ukotvuje právo na e, teda žiadanie o azyl. A v Tampere Ehm, prvýkrát zaznelo volanie po európskom priestore slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, čiže e, potrebujeme európsku e, odpoveď na týchto uchádzačov o azyl ehm, na základe európskych hodnot a znamená to spoločnú zdieľanú zodpovednosť. A zdieľanú zodpovednosť v tejto téme, tak ako to žiada článok 80 o fungovaní, e, zmluvy o fungovaní Európskej únie. Všetky tieto komponenty tu máme ale my žiadame komisiu, aby urobila maximum spolu s radou a tento nový mandát, nový začiatok musí priniesť odblokovanie azylového balíka, aby tá e, smernica sa zrevidovala, aby sa skončila kriminalizácia mimovládnych organizácií, aby sa otvorili e, prístavy bezpečnému vylodeniu tých plaviteľ, ktoré zachránili životy na Stredozemnom mori v zmysle medzinárodného humanitárneho práva, pretože námorné právo, dohovor o námornom práve, e, čo bolo kodifikované v Jamaj- na Jamajke v 1982 rokov a dohovory o záchrane a bezpečnosti na moriach, čo bolo prijaté ešte v 70. rokoch minulého storočia, to je ešte stále záväzne pre všetky členské členské štáty. Je to záväzné pre Európsku úniu samotnú, takže mm. musíme mať európsky rámec. E, a nakoniec chcem len naznačiť potrebu toho, aby Európsky parlament pri hlasovaní, ktoré bude zajtra, vo štvrtok, aby ukázal tú istú vôľu, že jasne vyznačí to svoje posolstvo aj v súvislosti s predchádzajúcimi uzneseniami. Teda ide aj o to, o ten koncept, ktorý bol prijatý ako všeobjímajúci holistický prístup a, a momentálne teda vieme, kto je podpísaný, pani Mecola za EPP a pani Sečilia Kienge za socialistov. Toto je ozaj veľmi dôležité uznesenie z hľadiska humanitárneho. A ostáva ešte stále otvorená otázka, mandátu v súvislosti s predchádzajúcou legislatúrou, teda s predchádzajúcim obdobím. A toto je to posolstvo, čo som chcel vysloviť v súvislosti s nastávajúcim hlasovaním a verím, že aj komisia, aj rada to podporia. Ďakujem pekne. Teraz dávame slovo pani ministerke Tuporajnen. Pani predsednička, dámy a páni, dovolte, aby som začala vyjadrením, že situácia v Stredomorí ostáva vážnou. Aj keď vieme, že podstatne sa za posledných pár rokov zlepšila. Podľa Frontexu v roku 2018 eh, preplávalo cez eh, Stredozemné more okolo 700 tisíc utečencov 103 rôznymi trasami a v Lani ale klesla táto, e, kleslo toto množstvo asi o 30 teraz za posledný rok. Počet umrtí v tomto roku klesol o 44 oproti predchádzajúcemu roku a celkovo aj menej ľudí odchádzalo e, z libyjského pobrežia smerom do Európy. Od oktobra tohto roku, od začiatku 68 ľudí prišlo o život pri pokuse preplaviť sa cez Sredozemné more. Je to ozaj tragédia, aj keď sme zaznamenali určitý pokrok. E, organizácia OSM pre utečencov e, informuje o tom, že príslušné orgány e, priamo na mori zachránili asi 15 tisíc migrantov. Ale samozrejme je tu otázka aj bezpečnostnej situácie v Líbii, kde kde libijské pohraničné zložky zachránili na mori asi 7100 utečencov. Ale vieme, že dochádza aj k mnohým úretiam na mori. Libia e, je krajina, pre ktorú je pomoc veľmi dôležitá, pretože samotná Libia nemá dostatok prostriedkov. 1,3 milióna eur sa poskytlo na pomoc libijskej pohraničnej stráži a e, priamo pobrežnej stráži. Okrem toho sa poskytlo poskytla možnosť výcviku 355 eh, príslušníkov pobrežnej stráže Líbie v Európe. Popri spoločných operáciách EÚ, ktoré zastavili ktoré eh, zachránili vyše 700 tisíc eh, životov od začiatku týchto operácií a tiež prispievajú k zlepšeniu situácie v krajinách na severe Afriky. Aj tak stále nie je to dostatok, pokiaľ ide o e, patracie a záchranné akcie. Stále existuje nedostatok zodpovednosti, z hľadiska zdieľania zodpovednosti aj vo svetle medzinárodných právnych predpisov. Potrebujeme posilniť spoluprácu a zlepšiť koordináciu Eh, pri pátraní a záchrane s našimi eh, africkými partnermi. Predsa náborné právo platí pre všetky štáty a predovšetkým pre tie, ktoré sú prímorské. Chceme umožniť našim partnerom eh, tieto svoje povinnosti a zodpovednosť naplňať a preto im ponúkame pomoc. Alžírsko, Tunisko a ďalšie krajiny na severe Afriky E, sa zapájajú do aktivít pátrania a záchrany. Ako viete, azylová politika e, zažila v Taliansku značný posun. Už teraz Taliansko umožňuje e, plavidla mimovládnych organizácií, aby pristávali v prístavoch talianských. A je teda možné migrantov privážať do Talianska teraz. Iná otázka je samozrejme ešte aspekt toho, ako sa e, spracovávajú prípady týchto migrantov, ktorí pristanú v Európe. E, bola vydaná de- deklarácia o mechanizme, ktorý sa týka spoločného koordinovaného prístupu. A to bolo dohodnuté francúzskom, nemeckom, talianskom a Maltou. Odvtedy niektoré ďalšie členské štáty sa zapojili taktiež a samozrejme ďalšie sú ešte prizvané, aby sa pripojení. V praxi, čo to znamená? Som presvedčená, že tento mechanizmus, keď bude fungovať efektívne, tak to bude ozaj veľmi dobrý stimul pre ostatných, aby sa pripojili. Tie členské štáty, ktoré sa už predtým zapojili do dobrovoľných presídlovaní z Talianska a z Malty, začali uplatňovať spoločnú prax aj s pomocou komisie a príslušných agentúr a teraz diskutujú o štandardných prevádzkových podmienkach aj keď tento mechanizmus, aj keby fungoval efektívne, nemôže sám o sebe byť našim konečným cieľom. Musíme nájsť dlhodobé riešenie tejto situácii a musíme vytvoriť spoločný celoeurópsky azylový systém. V tomto aj Európska rada má svoju novú strategickú agendu a stojí to na solidarite a zdieľaní zodpovednosti. Takýto systém musí dobre fungovať jednak v normálnych situáciách, ale aj v krízových situáciách. Má byť garanciou, pretože ľudia budú chránení a proste aj z hľadiska možnosti pobytu v Európe to bude riešené korektne. Takže čakajú nás diskusie, rokovania o týchto naliehavých otázkach a snažíme sa identifikovať tie najkľúčovejšie otázky v širokej perspektíve a to komplexne. Sme presvedčení o tom, že toto nám môže pomôcť znova vybudovať atmosféru dôvery medzi členskými štátmi a zároveň aj to zapadá do programu novej komisie. Pokračovanie práce na legislatívnych návrhoch e, bude teda pokračovať, pretože nová komisia nadviaže na to, čo už tu bolo urobené. Pokiaľ je o východnú Európu, kriminalizácia organizácií, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, úloha mimovládnych organizácií e, sa za určitých podmienok nemôže len tak prehliadať, ako už bolo povedané, a je to otázka. A Európsky parlament nám to pripomína, rezolúcia z roku 2014 poukazuje na to, že je nutné zachraňovať životy na mori a na vec je samozrejme pašovanie migrantov a proti tomu treba zakročiť a uplatňujú sa aj kriminálne, teda trestné konania v tomto prípade, ale zároveň sa aj poskytuje aj humanitárna pomoc tým utečencom, ktorí sa nachádzajú v núdzi. Takže musíme vytvoriť rámec, ktorý umožní lepšie uplatňovať aj príslušné usmernenia členských štátov z hľadiska humanitárnej pomoci a okrem toho musíme ďalej skonsolidovať svoje úsilie a e, rozkladať pašerácké siete. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pani ministerka. A v mene Európskej komisie má slovo pán komisár Hahn. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni, pani ministerka. To, čo sa dosiahlo za posledné 4 roky, je vec, ktorá sa týka komplexnej migračnej politiky a myslím, že úspechy sú tu dosť signifikantné aj vo svetle udalostí a môžeme na to nazerať celkovo pozitívne. A vlastne po septembri 2019 je Oproti roku 2015 e, sme zaznamenali pokles migrantov, ktorí prišli do Európy asi o 90 Samozrejme, ešte stále tu vyvstávajú určité výzvy a klesá aj počet úmrtí e, v oblasti Stredomoria, ale stále je to veľmi vysoké číslo. Sme často svedkami veľmi smutných individuálnych tragédií, ale som veľmi rád, že dnes práve môžeme diskutovať o tejto veľmi dôležitej téme pátrania a záchrany v Stredomorí. Pre komisiu je to významná priorita. V roku 2015 eh, štyri európske akcie veľké pomohli zachrániť 730 tisíc ľudí na mori. Z, tohoto, z týchto štyroch operácií, zo štyroch operácií tri Damis Poseidon a Indalo vykonávali Európske pobrežné stráže v spolupráci s ostatnými zložkami. A potom je tu ešte e, v Sofii sa členské štáty dohodli na tom, že sa bude pokračovať s tým, že sa dočasne pozastaví e, ďalší, e, ďalšie budovanie námorných zložiek, proste aby to nedosiahlo úroveň, že to nebude udržateľné. Dámy a páni, Dôležité je už, keď, e, aby sme vedeli, čo robiť s tými ľuďmi, keď už pristanú na našich brehoch. Preto je potrebné prijať opatrenia na pomoc migrantom z tretich krajín, ktorí prekonali tú nebezpečnú cestu a pokiaľ ide o záchranu a opatrenia záchranu, tak e, v tomto treba zdôrazniť e, národné kompetencie a tu sa jednoznačne štáty opierajú o platné medzinárodné námorné právo. Takže stále ešte prebiehajú rokovania, ktoré sa týkajú národných koordinačných orgánov a podľa týchto e, pravidel je nutné poskytovať e, pomoc ľuďom, ktorí sú na mori v stave núdze. A Samozrejme, utečenci, ktorí prídu takto na naše územie, by nemali byť kriminalizovaní. Žiadna forma úprimnej pomoci e, migrantov e, by nemali byť e, v úhle negatívnom. Nemala by byť takáto aktivita kriminalizovaná podľa európskeho práva. Ale je jasné, že tí, ktorí vykonávajú Pátracie a záchranné práce tiež musia konať v medziach zákona. A opakujem, že úprimná pomoc migrantov nemá byť predmetom kriminalizácie. A to sa týka aj zákonov jednotlivých členských krajín. Čiže komisia nazerá na tento právny rámec, e, ktorý vznikol v roku 2017 v tom zmysle, že je tu dosť nejasnosti z hľadiska e, implementácie, pokiaľ ide o členské štáty. Takže tu sa práve poukazuje na potrebu, aby členské štáty viedli dialog s mimovládnymi organizáciami ohľadne spolupráce a aj ohľadne určitých obáv z kriminalizácie. Komisia taktiež sa začala angažovať s civilnou, pardon, s občianskou spoločnosťou, pokiaľ ide o implementáciu existujúcich súčasných pravidiel. Občianská spoločnosť aj komisia sa stretli už 1. oktobra tohto roku a výsledok e, je vlastne dialog, a e, ktorý e, veľmi dobre zapadá aj do agendy budúcej komisie. Samozrejme sú tu určité obmedzenia a komisia neunavne pracuje na tom, aby E, tých zachránených e, utečencov z mora, tých stroskotancov, aby dokázala náležite rozdistribovať po Európe. Na žiadosť členských štátov komisia e, zohráva aktívnu rolu v tomto presilovacom procese aj v prípade problematických vylodení. Tu máme dočinenia asi s 1100 osobami, ktoré takto boli relokované do iných častí Európy. Okrem toho, vieme, že za posledné dva mesiace, ktorí teda pristali na brehoch e, Európy, títo, títo ľudia boli tiež e, rozdistribuovaní. Belgicko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Litva, Malta, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Bulharsko, Španielsko a Nor- Norsko. Tieto krajiny sa zapojili do týchto aktivít a cvičení a chcem povedať, že v každom prípade Ide tu o aktívnu koordinačnú úlohu komisie a pracuje spolo- komisia spoločne s členskými štátmi, aby sa vytvorila atmosféra solidarity pri presídlovaní týchto utečencov. Ja viem, že sú to veľmi ťažké otázky, ktoré sa musia e, keď treba rozhodnúť, že kde má konkrétne e, sa vylodiť nejaké pravidlo. Často sa uplatňujú aj určité dočasné riešenia na vylodenie, ale vítame pokrok, ktorý bol dosiahnutý na Malte v septembri v súvislosti s mechanizmom solidarity medzi Nemeckom, Francúzskom, Talianskom a Maltou. Táto maltská spoločná deklarácia prichádza s tým, že aj na základe toho, čo bolo prerokované na nedávnej rade sa teda e, upresnili podmienky technického odborného charakteru. Tie členské štáty, ktoré sa zúčastňujú relokácie, tiež e, diskutovali 11. októbra s účasťou niektorých členských štátov a Norska, ako aj organizácií agentúr OSN. Myslím, že toto je dobrý signál. A zároveň všetky tieto otázky e, sú len prechodným krokom, prechodnou etapou pri riešení migračného e, toku a pri vytváraní nového migračného azylného systému. Tu ide aj o implementáciu všetkých legislatívnych opatrení, ktoré boli doteraz prijaté v súvislosti s vonkajšími hranicami EÚ a v tomto zohráva partnerstvo s tretimi krajinami veľký význam. Predovšetkým pokiaľ ide o tie krajiny, kadiaľ smeruje trasa utečencov. Ďakujem za pozornosť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 Vážená pani predsedajúca, kolegyňa, kolegovia, zachrániť ľudí, ktorí sú v núdzi na mori, je, našim, eh, humanit- je našou humanitárnou povinnosťou. O tom nie je pochyb. Preto sme sa podľa najlepšieho vedomia a svedomia E, podielali na rokovaniach o uznesení. Avšak nechceme vytvoriť model, ktorý pašerákom a obchodníkom s ľuďmi hrá do karát a ešte podporuje tento cynický model namiesto toho, aby ho potieral. Musíme si mhm. uvedomiť jednu vec. Dôvody na útek nevznikajú na mori, vznikajú na súši. Preto potrebujeme konanie k záchrane na mori e, v zmysle medzinárodného práva, ktoré budú, ktorý budú dodržiavať všetci. Potrebujeme samozrejme rozhovory s krajinami pôvodu, tranzitu, takisto pokiaľ ide o e, perspektívy, že ľudia ostanú tam, kde sú a takisto potrebujeme bojovať proti organizovanému zločinu. Potrebujeme jasne rozlišovať medzi azylovou a migračnou politikou, medzi utečencami a e, hospodárskymi migrantmi. Potrebujeme humanitárne koridory do bezpečných tretích krajín pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a násilím. Tieto krajiny si zaslúžujú našu podporu. To všetko E, momentálne uznesenie nespomína v takej miere, ako by sa nám to e, páčilo, ale v prvom rade toto potrebujeme, aby sme dosiahli náš najvyšší cieľ a síce brániť ľuďom alebo odvrátiť ľudí od toho, aby sa vôbec pustili na tieto nebezpečné e, cesty na útek. Iba tak dokážeme zachrániť ľudské životy. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. A teraz za SAD pán Claude Morajš, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Tá situácia v súčasnej dobe v Stredozemnom mori, kde ľudia prichádzajú o život a e, sú spochybňované európske hodnoty, to všetko požaduje, aby sme konali a e, náš výbor má veľmi náročnú úlohu, aby zjednotil poslancov na tomto uznesení. Ale ide v prvom rade o to, aby sme riešili to, čo chce komisia a členské štáty v určitých kľúčových bodoch. Jednoducho niečo urobíme alebo, niečo, alebo nič neurobíme a to je dôležité, ako to povedala aj komisia. Takže treba jasne povedať, e, že musíme dať jasne najavo, že aj v stredozemnom mori sme pripravení dodržiavať určité hodnoty a tí, ktorí pomáhajú, by nemali byť kriminalizovaní a mali by sa prijať aj usmernenia do konca tohto roka. Na začiatku septembra sa komisia ujme úradu, ten balík bol zmrazený a ešte treba vykonať veľa práce, aby sme dosiahli správny prístup. Potrebujeme viac informácie, informácií, transparentnosť, pokiaľ ide o Frontex a jeho aktivity na mori a treba poskytnúť prostriedky hraničným strážia, strážam v Európe aj v Líbii a potrebujeme samozrejme rešpektovať aj princípy vyloďovania v bezpečných e, prístavoch. Členské štáty by mali dodržiavať svoje morálne a právne záväzky, aby zachraňovali životy na mori a, a vykonávali proaktívny prístup pri vyhľadávaní a záchrane na mori a podporovať mimovládne organizácie. Takže to uznesenie rieši, čo môže urobiť komisia, nová komisia a čo môžu urobiť členské štáty. Pretože pre členské štáty táto hra na obviňovanie to neukazuje naše hodnoty. Hádzanie viny z jedného na druhého bude len vyčerpávať zdroje a napokon budeme aj tak musieť robiť ťažké rozhodnutia, ktoré nakoniec budú správne morálne rozhodnutia pre Stredozemné more, ale aj udržateľné rozhodnutia. Toto uznesenie treba podporiť a moja skupina žiada o maximálnu podporu, aby sme ukázali, že máme európske hodnoty, ktoré chceme ukázať a preto si to zaslúžuje, zaslúhuje maximálnu podporu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Intveld za Renew Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár, pani ministerka. Ja by som chcela na úvod povedať, každý život je dôležitý, každý život má význam. A keď hovoríme o číslach, o počtoch ľudí, ktorí sa utopili v Stredozemnom mori, hovoríme o konkrétnych ľuďoch, ktorí sa raz narodili a do ktorých ich rodičia vkladali nádeje a teraz sú mŕtvi, sú na dne, Stredozemného mora. Sú to ľudia ako vy alebo ja. Na to netreba zabúdať. A druhá vec, na ktorú chcem upozorniť, je, že ten, tá, toto uznesenie sa týka vyhľadávania a záchrany. To sa netýka nejakého komplexného balíka o imigrácii. To sa robí na rade. Ale nemôžeme e, čakať, až kým sa príjme azylový balík kým sa ľudia budú topiť na mori, musíme zabezpečiť dostatočné kapacity na stredozemnom mori. Ak EÚ a členské štáty nechajú prázdny priestor, tak tam potom musia konať mimovládne organizácie alebo aj komerčné operácie. Nemôžeme ich kriminalizovať za to, že zachraňujú životy. Keď hovoríme o tom, že ide o ilegálnych alebo pracovných migrantov, to nie je relevantné. Najskôr ich zachránime a potom budeme riešiť ich status Potrebujeme teda stále udržateľné riešenie. Ja nie som veľkým fanúšikom riešení, ktoré nevychádzajú z, zo zmluv, ale ak nejaká dohoda môže byť pred akýmsi pred krokom alebo predbežným krokom pre dosiahnutie riešenia, tak prečo nie? Azylový balík je zablokovaný, využíva sa ako zámienka na to, aby sa nepríjmali ďalší migranti a to je takisto veľká škoda. Ja by som chcela oceniť snahu tieňovej spravodajkyni pani Džipo, ale takisto chcem povedať na adresu členov a poslancov z EPP, ktorí tak často hovoria o kresťanských hodnotách, že by mali myslieť aj na e, to, čo sa deje napríklad v Líbii, kde sú e, tábory, ktoré možno porovnať s koncentračnými tábormi a tie treba zavrieť. E, tak len to chcem pripomenúť ešte ľuďom z EPP. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Markard Zelený. Dve minúty. Ďakujem pekne. Albert Schweitzer raz povedal, že humanita nie je obetovať človeka nejakému účelu a obávam sa, že obetujeme ľudí účelu, ak sa nám konečne nepodarí zastaviť masové zomieranie v stredozemnom mori musíme tým uznesením, ale aj komisia musí ukázať, že dokážeme viac než stále opakovať, že nikto nemá zomierať na úteku. Samozrejme, že nikto nemá zomierať a samozrejme, že by nikto nemal musieť utekať na um, lodiach, ktoré sa na more nehodia. Ale bohužiaľ zažívame to, že tisícky ľudí každoročne zahynú v mori na našich hraniciach. Ľudia, ktorí kedysi boli pre niekoho tým najdôležitejším na svete. Momentálne nemáme e, žiadnu loď záchrannú na tomto najnebezpečnejšom mori sveta. Žijeme v Únii, kde najvyšší e, súd zakázal vrácať ľudí do Líbie. A čo robíme teraz? Líbyské milície platíme teraz za to, čo nám bolo zakázané. To nie je európske, to je hanebné. Potrebujeme konečne námornú misiu záchrannú európsku, potrebujeme dekriminalizovať humanitárnu pomoc Očakávame od lietadiel Frontexu, že budú informovať všetky lode v okolí, aby zachraňovali ľudí a očakávame, že nebudeme napomáhať